zástupcom e, Venezuely a teda e, volebnej komisii v krajine a ktorá doteraz e, na túto našu žiadosť nezareagovala. Ďakujem veľmi pekne. Chcem povedať kolegom, že som dostal 7 návrhov uznesenia na záver tejto rozpravy. Uzatváram rozpravu, hlasovať sa bude po poslednej rozprave dnes. Ďalšia téma, ďalší bod na programe je rozpráva o Azerbajdžane. v mene spolu autorov ako prvý e, vystupí pán Romeva i Rueda. Dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, hovorím e, e, v mene kolegyne Lunačka, Lunaček. Musím povedať, že nie som veľký fanúšik Eurovízie, ale momentálne sa bude odohrávať v krajine, ktorá má veľmi dramatickú situáciu v oblasti ľudských práv a to mi prekáže dosť výrazne. Porušovanie Eh, základných ľudských práv, napríklad na eh, zhromažďovanie, eh, na, os, na slobodu prejavu, to je úplne základný, fundamentálny problém. Azerbajdžanské orgány by mali umožniť mierumilovné protesty a zabraniť tomu, aby policajti zasahovali do práce novinárov, ktorí demonstrácie sledujú. A takisto je veľmi dôležité, aby okamžite z väzenia alebo spred, e, teda z tej predčasnej väzby boli e, prepustení všetci e, právnici, všetci lídry mimovládok, všetci novinári a ďalší zadržané osoby. Takisto chceme podporiť promotérov kampane Sing for Democracy, ktorá bola spustená pri príležitosti teda Eurovízie, ktorý sa skutočne v Baku a dúfame, že aj ich aktivity E, tieto kampane e, prispejú k e, demokratickým reformám a vylepšeniu celkovo situácie v Azerbajdžane. Takisto mám isté obavy, pokiaľ ide o nútené vysťahovania a deštrukciu budov, ktoré súviseli práve s Eurovíziou, ktorá sa tam čoskoro uskutoční. Chcem požiadať azerbajdžanské orgány, aby potvrdili a zabezpečili, že e, takéto kroky sú e, vykonané v svoje s ozajstnými potrebami, a že sú legálne a že e, ľudia, ktorí sú takým spôsobom vysťahovaní, e, sú aj e, primeraným spôsobom e, odškodnení. Takisto sa chcem e, poďakovať e, a oceniť, že aj e, strana e, ľudovcov sa nakoniec tej, tomuto uzneseniu e, dala, hoci to tak pôvodne alebo svojho času niecelkom vyzeralo. Ďakujem pekne, ďalej pani Rita Skake, takisto spoluautorka správy. Ďakujem pekne. Vážení kolegovia, speváci sa už chystajú na Eurovíziu, ale občania Azerbajdžanu tí, tí spievať alebo hovoriť alebo vôbec slobodne vystupovať nemôžu ale e, svet to vidí. Za to, že to tam sa všetko e, blízka a leskne, to ešte neznamená, že my nevidíme, aké problémy v oblasti ľudských práv v Azerbajdžane existujú a e, o tie slova nejde. Ide o skutočné e, kroky. E, dnes dva podpredsedovia strany Mušarat boli zadržaní na uliciach Baku a iba jeden zo šiestich podpredsedov tejto strany doteraz nebol zadržaný. Poradcovia tejto strany majú domáce väzenie, ľudia sú šikanovaní zo strany e, orgánov, e, sú tu ďalší členovia, ktorí už niekoľko dní sú vlastne porešovaní, vôbec nie je známe, kde sa nachádzajú, aj ďalší e, členovia azerbajdžanskej opozície sú už možno e, viac ako rok zadržiavaní, dokonca aj Amnesty International sú, e, ich uznávajú ako politických väzňov. My e, trváme na tom, že nebudeme tieto skutočnosti ignorovať. E, hovorím azerbajdžanským orgánom, že musia dodržiavať svoje medzinárodné záväzky. musia sa rozhodnúť, či chcú alebo nechcú byť súčasťou politiky susedstva EÚ pokiaľ svoje povinnosti nebude krajina splňať, tak nebude ani dôveryhodným e, partnerom. E, ďakujem pekne. Ďalej Veronik de Kaiser, minúta, nech sa páči. Merci, monsieur. Ďakujem pekne. Pred zhruba desiatimi dňami som pozerala Euronews a videla som peknú reláciu o Azerbajdžane. Hovorilo sa aj o Eurovízii, ale ani slovko o ľudských právach iba sa ukazoval kryštálový palác. Ja som si dokonca myslela, že to bola reklama, ale nie, bol to normálna relácia Euronews a preto to dnešné uznesenie je veľmi dôležité. Ja vôbec nie som za bojkot Eurovízie, bolo by to veľmi ťažké naviac, ale e, my sme v podstate to isté hovorili pred olympijskými hrami v Číne a hovorili sme, že je to jedinečná príležitosť 600 tisíc 000 e, uh, ľudí bude pred televízormi sobotu večer a dobre by bolo ukázať, že okrem ropy, plynu a peňazí v Azerbajdžane je aj niečo iné a je to e, taká problematická stránka, to naozaj je to minimum, čo sa o tom dá povedať a teda je to práve otázka ľudských práv. E, tisícky vlastníkov bytov a domov boli donútení opustiť svoje príbytky, aby tam bola vybudovaná nová budova bez primeraného odškodnenia. To je podľa mňa prehnané a ja som veľmi rada, že sa k nám pripojili kolegovia z EPP, pretože toto uznesenie je nevyhnutné. Ďakujem pekne, pani Manuel Kazer. Je tu požiadavka, otázka od pána Engela. Súhlasíte? Áno, súhlasím. Pán Engel. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa chcem v prvom rade pripojiť k vám, pani De Kaiser. Súhlasím s analýzou situácie a musím povedať, že ste prvá, ktorá to takto jasne povedala. A nemyslíte si, že keď sme nedávno hlasovali hodnotenie dohody o pridružení s Azerbajdžanom, tak e, sa v podstate e, premlčali tie témy, o ktorých dnes e, hovoríme. A či by nebolo užitočnejšie, keby sme od začiatku kládli dôraz na to, že Azerbajdžan ešte nie je demokraciou ako ostatné. A dnes asi budeme robiť niečo trošku odlišné ako to, čo sme robili pred rokom. Odpoveď Vážený kolega, vedzte, že na skupinách sme hovorili o ľudských právach. Na jednej strane je politická realita, energetický kontext, e, kríza. Viete si predstaviť, aká je pozícia v snahe obísť Rusko pri e, preprave ropy, ale ak e, budeme uzatvárať dohodu iba s krajinami, ktoré sú skutočnými demokraciami, a, ale budeme možno ešte e, na tom horšie ekonomicky. Nevedzte, že Azerbajdžan a otázka ľudských práv nás nadalej zamestnáva a my by sme naozaj chceli, aby v budúcnosti išla obchodná otázka ruka v ruke s otázkou ľudských práv. Ďakujem pekne teraz za posledným rečníkom, za spoluautorov uznesenia je pani Monika Makovej. Ďakujem pekne. Ehm, prípady a pán Avasová a mm, pani Izmailovej sú len príklady, dva príklady o novinároch, ktorí boli zastrašovaní v Azerbajdžane. Však počula som o tom, že boli, ehm, bolo vodzením, boli viacerým ehm, spustené vyšetrovanie. A taktiež um, bolo však takisto aj po, mm, po postupné proti pokojnej demonstrácii tento týždeň neprimareným spôsobom. Je mimoriadne dôležité, aby sme zabezpečovali dodržovanie ľudských práv v tejto krajine. Azerbajdžan je členom Európskej rady, takisto podpísal Európsky dohovor o ľudských právach a nie je stálym členom Bezpečnostnej rady OSN na obdobie 2008 až 2013 a zaviazal sa, že bude dodržiavať eh, hodnoty v chate ľudských práv a chate základných práv. Tiež vyvolávam teda vyzývam teda azerbajdžanské orgány, aby dodržiavali tieto svoje záväzky. Predseda, ďakujem. Teraz prejdeme k rečníkom za politické skupiny. Pán posel je prvý za EPP, pán predseda. Naša politická skupina je proti tomu, čo ste teraz povedali, že naša snemovňa teda sa venuje tejto otázke v Azerbajdžane nie len kvôli um, súťaži Eurovízia, pretože to je možno, že práve tiež aj dôvod, ale našim hlavným dôvodom predsa je, že Azerbajdžan je veľmi dôležitým partnerom Európskej únie a je členom Európskej rady, členom Európskeho dohovoru o ľudských právach a to má, zaviazal sa k viacerým veciam, to znamená a predovšetkým k dodržiavaniu ľudských práv. A my sme, my máme Azerbajdžan pristúpil k týmto dohovorom dobrovoľne. My sme to akceptovali, ale ja by som chcel povedať skôr, čo sa udialo pred týmto preto súťažou, Eurovíziou, to nutené vysťahovanie ľudí, búranie e, domov, vyvlastňovanie e, domov, e, potláčanie e, slobody tlače, potláčanie slobody náboženstva, porušovanie ľudských práv neustále. Všetko toto je neakceptovateľné práve preto, že je Azerbajčan našim veľmi dôležitým partnerom a hodnotným partnerom. Predseda, ďakujem pekne. Teraz v mene SAD pán Repo, pán predsedajúci. E, súťaž Eurovízia 2012 naozaj obrátila pozornosť médií smerom k Azerbajdžanu a ľudia takisto aj mali možnosť e, alebo protestovali proti ich veľmi zlej situácii. Viacerí boli zatknutí keď sa chceli vyjadriť kriticky na adresu svojej vlády a tieň totality neustále prevláda v tejto krajine. Demokratické treba hospodárstvo, ktoré rešpektujú ľudské práva, je ešte len vo vývoji. E, moja otázka teda je, že či môže krajina ako Azerbajdžan skutočne fungovať ako nestály člen Bezpečnostnej rady OSN, keď tak e, otvorene porušuje e, ľudské práva a svojich vlastných občanov. Takisto je, takisto justičný systém vyžaduje veľmi silnú reformu, aby sa naozaj zabezpečila spravodlivosť v krajine a naša externá um, služba musí zabezpečiť alebo vyžadovať, aby všetky prípady porušania um, slobody vyjadrovania boli, boli vyšetrené. Predseda, ďakujem pekne. Teraz za liberálov a demokratov pán Gerbrandy. You, Ďakujem pekne. V Baku minulý mesiac som mal príležitosť spýtať sa e, prezidenta Alieva na jeho plány, pokiaľ ide o vylepšenie situácie v oblasti demokracie ľudských práv a slobody médií v jeho krajine, najmä v súvislosti s Eurovíziou, e, ktorá tento týždeň sa tam uskutoční a on veľmi sebavedomý, v sebavedomom mi odpovedal, že neexistuje žiaden dôvod, e, prečo by sa situácia mala ešte vylepšovať, pretože už je dokonalá. A úplne povedané, nie som prekvapený, že bol taký sebavedomý, pretože E, svet, vrátane EÚ, má záujem o Azerbajdžan iba kvôli zemnému plynu a kvôli e, rope a kvôli e, tým prepojeniam na, na Uzbekistan Kazachstan a nemali sme, ani nemáme záujem o ľudí v Azerbajdžane. A pokiaľ komisár File kritizuje situáciu e, ľudských práv E, e, v Azerbajdžane, tak o dva týždne na to tam Barozov bol osobne v Baku a nepovedal o ľudských právach ani slovo, iba o energetike sa rozprávali. Takže potom, aký je skutočnosti signál zo strany EÚ na ľudské práva sa v zásade môžete vykašľať, aj tak ide iba o energetiku. A pokiaľ my dovolíme, aby energetika rozhodovala aj o našich vyhláseniach v oblasti ľudských práv, tak situácia v Azerbajdžane sa nikdy uh, nevylepší a povedzme si úprimne z hľadiska dlhodobého naše energetické záujmy oveľa lepšie ochránime tak, ak budeme bojovať za e, stabilnú demokraciu v Azerbajdžane a nie tak, že budeme podporovať súčasný e, režim prezidenta Alieva. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne teraz za EFD. Pán Paš. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár. Azerbajdžan je krajina,

trestoch za hanobenie s medzinárodnými normami by teda iste prispelo k vytvoreniu lepšieho právneho rámca pre pokojnú transformáciu spoločnosti. nájsť vhodný spôsob účinného apelu na azerbajdžanské orgány musí byť preto veľkou výzvou našej zahraničnej služby. ďakujem za pozornosť. rečníkom je pani Korhola. Ďakujem pekne, pán predseda. Azerbajdžan si zaslúžil teraz veľkú pozornosť médií kvôli pesničkovej súťaži, avšak táto pozornosť médií je skôr negatívna práve kvôli problémom súvisiacim s ľudskými právami. Práca mimovládnej organizácií je obmedzovaná, novinári sú zatýkaní a zastrašovaní. A vláda síce veľa slúbila v oblasti toho, že sa veľa vecí zlepší a že teda pripraví novú legislatívu, zriadila nový výbor, ktorý má sledovať e, porušovanie ľudských práv, ale musíme zabezpečiť nezávislosť takéhoto výboru. Azerbajdžan je, je aktívny v oblasti susedskej politiky Európskej únie a preto musí si dodržať ľudské práva, keď chce podpísať dohodu o pridružení. Ďakujem teraz na slovo pani Kretu. Pán predseda, myslím si, že toto uznesenie je veľmi potrebné, pretože pod, pod, e, alebo vyjadruje, aká je situácia v oblasti ľudských právach v Azerbajdžane. Myslím si, že ak sa Azerbajdžan chce zúčastňovať medzinárodného života, tak e, musí dodržiavať aj ľudské práva. Myslím si, že pesničková súťaž má aj určitý symbolický význam. Myslím si, že to, čo sa deje v tejto krajine, takáto udalosť, to ešte neznamená, že my máme zatvárať oči pred tým, aká je skutočná situácia situácia v oblasti ľudských práv v tejto krajine ehm, to, čo sa deje, ehm, alebo zastrašovanie novinárov a mimovládnych organizácií a podobne, vyvlastňovanie majetku a podobne, toto všetko sa deje nestransparentným, ehm, dobrovoľným alebo ľubovoľným spôsobom. To, takisto sú zastrašované osoby, ktoré sa nemôžu ani slobodne vyjadriť, respektíve právo zhromažďovať je poružované a podobne a musíme tlačiť na komisiu, aby tlačila na Azerbajdžan. Je tu modrá karta s e, pani Kretu. Akceptujete otázku pána poslanca Kazaka? Ďakujem pekne, pán predseda. Pani Kretu, ja by som sa vás chcel spýtať nasledujúcu otázku. Isté, to, čo ste nastolili, tieto otázky sú dôležité ale myslím si, že táto, ten, toto naliehavý postup je odôvodnený alebo oprávnený práve preto, že my ako Európska únia sme spolu s Azerbajdžanom členmi mnohých medzinárodných platformiem, aj Azerbajdžanom je členom, Azerbajdžan je členom e, Rady Európy a podobne. Takže myslíte si, že toto uznesenie pomôže vyriešiť problém? vorba de salvarea de vieți omenești și de respectarea drepturilor omului. Ďakujem pekne. Myslím si, že je našou povinnosťou sledovať um, situáciu v oblasti ľudských práv a nikdy nie je neskoro um, poukazovať na to, ak nie sú dodržiavané. Takisto si myslím, že eh, bol, my všetci chceme, aby táto krajina vstúpila do našich hodnotových systémov, ktoré my tu uznávame. The next speaker is Teraz pani Nikolaj na minútu a pol ako ďalšia. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem využiť túto príležitosť na to, aby som možno spochybnila to, či je to naliehavý prípad. Vážení kolegovia, keď sme hlasovali o dohode o pridružení s Azerbajdžanom, tak E, sme k tomu pristupovali e, seriózne a väčšina bola za a podporovali sme rovnako e, Azerbajdžan, keď sa chcel stať členom Bezpečnostnej rady OSN. A ako je to v prípade našej energetickej politiky? Naozaj sme vždy seriózni, keď vlastne hovoríme napríklad e, o energetike, vtedy zdá sa ignorujeme ľudskoprávnu stránku. Mali sme viacero uznesení, ale bez konkrétnych riešení. A ja si myslím, že Azerbajdžan ešte nie je krajina s dobrou ľudskoprávnou reputáciou. Takže mali by sme mať e, konzistentné politiky a mali by sme pôsobiť dôveryhodne, hlavne vo vzťahu s európskymi občanmi. A nemyslím si, že by sme mali hovoriť o iba o ľudských právach. Treba hovoriť e, celkovo o energetike, ľudských právach. Mali by sme hovoriť o našich kritériách v kontekste asociačných e, dohôd Pán posel má na vás otázku. Súhlasíte? Nech sa páči. Pani Nikolaj, viete, že nie sme diplomati ani obchodníci, my sme poslanci a mm, pre nás by najdôležitejšie mali byť ľudské práva. A, e, viete, ako je to s členskými krajinami Rady Európy, Rusko, Ukrajina my naozaj musíme poukazovať hlavne na ľudskoprávnu situáciu. Ja úplne súhlasím, vážený kolega, ale mám proti otázku. Hlasovali ste za dohodu o pridružení s Azerbajdžanom, pretože aj tam jednou podmienkou bolo dodržiavanie ľudských práv a to je uh, jadro tejto témy, čiže je tu dvojaký meter podľa toho, o čom rozhodujeme. Dobre, e, teraz sa dostávame k Catch the Eye. Siedmi rečníci sa prihlásili o slovo. Najskôr pani Esaja Sari. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som veľmi rada, že Európsky parlament teraz e, zaujíma jednotné stanovisko vo vzťahu s ľudskoprávnou situáciou v Azerbajdžane. Teraz sa e, všetky zraky upierajú na Azerbajdžan a Azerbajdžan chce pôsobiť moderne, ale tá realita je trošku odlišná. Počas 20 rokov, rokov nezávislosti sa v oblasti práv občanov veľa nestalo. Prezident Aliev svojou autoritatívnou politikou vlastne porušuje mnohé dohody, ale zatiaľ sa medzinárodné spoločenstvo pozera opačným e, smerom. Veľa sa v tejto oblasti nedeje. Hovorí sa niekedy kritický, hlavne keď sa bojuje proti novinárom a politickým oponentom. Ďakujem a teraz Lisa Jakonsár ako ďalšia. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať predrečníčke aj ostatným členom EPP. Je dobré, že tu máme toto spoločné uznesenie. Je dôležité, že Európsky parlament opäť vyzýva Azerbajdžan a azerbajdžanské úrady k prepusteniu politických väzňov. Všetkých, ktorí sú väznení kvôli politickým názorom. Ja chcem zdôrazniť, že Európsky parlament bude zblízka sledovať ďalší vývoj Azerbajdžanu aj po eh, súťaži Eurovízia táto súťaž je dôležitá. A ja naozaj zdravím všetkých spevákov, umelcov a všetkých, ktorí sa podielajú na Eurovízii. A oni by mali dosiahnuť spevom to, že budú títo politickí väzni prepustení. Aby ľudia už nemuseli žiť v strachu, teda jednotliví ľudskoprávni aktivisti, novinári a tak ďalej. To nie je možné. Ďakujem pekne. A teraz ako ďalší pán poslanec Vojčechovský na minútu. Ďakujem pekne. Ja podporujem tento návrh uznesenia. Osud Azerbajdžanu je niečo, na čom nám záleží, pretože majú krásnu históriu a tradície a chceli by sa pripojiť k Európskej rodine krajín. Taktiež sa podielajú na športových súťažiach e, a teraz sa to týka Eurovízie, ale ak naozaj chcú byť členom e, európskej rodiny, tak musia rešpektovať aj naše ľudskoprávne štandardy a tu trošku zlyhávajú, takže je najvyšší čas, že o tom hovoríme a apelujeme teda na azerbajdžanské úrady, hlavne vo chvíli, kedy sa všetci e, pozerajú na túto krajinu. Teraz pán Zvievka na minútu ako ďalší. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár. Záver je jednoduchý podľa mňa za posledných 20 rokov nezávislosti. Vidíme, ako e, hospodársky napreduje táto krajina, je jedným z hospodárskych tigrov e, vo svete, ale demokratický proces nesprevádza tento hospodársky vývoj, takže mm, naozaj ešte sa dá veľa spraviť e, v oblasti ľudských práv, hlavne keď hovoríme o slobode prejavu napríklad, e, pretože sú viaceré príklady jasného porušovania ľudských práv a musíme vždy mm, na to poukázať. Musíme mm, hovoriť o prípadoch novinárov, ktorí nemôžu slobodne vykonávať svoju prácu. Niektorí sú dokonca uväznení. Je prípad e, jedného novinára, ktorý e, bol odsudený na 10 rokov väzenia, potom ako zverejnil dva články v regionálnom mm, periodiku, to je nepriateľné, takže naozaj je nešťastné, že sme takto otvorene nehovorili v Baku počas e, zasadnutia. Teraz pán Kirilov na min- minútu. Ľudské práva a budovanie demokracie mm, v kontexte politiky susedstva to je veľmi dôležité, ale e, Eh, ak to nie je naliehavé, tak by sme to asi nemali riešiť eh, štvrtok po obede. Áno, niektorí kolegovia už povedali, že v prípade Azerbajdžanu eh, je, istý negatívny vývoj, ale teraz je tu hlavne tá Eurovízia. Kolegovia sa obávajú, že po Eurovízii úrady budú ešte tvrdšie postupovať proti oponentom a e, dúfam, že toto uznesenie e, tomuto predíde. Naozaj by bolo dobré, kolegovia, keby sme ale o tomto hlasovali neskôr, aby sme špo, spolu s komisárom File diskutovali o tejto téme v pléne. To by bol lepší prístup, e, aj keď je mi jasné, že azerbajdžanské úrady budú o tomto uznesení informované. Je tu modrá karta od pána Poselta. Pýtam sa, či súhlasíte. Pán Kirilov, viete, že celý týždeň pred Eurovíziou e, v Baku boli demonstrácie, ale tvrdo sa proti nim e, zakročilo. A mňa prekvapuje, že vy si nemyslíte, že je to naliehavé a možno, že by sme mali počkať, pokiaľ všetci ľudia budú vo vezení. Ja zblízka sledujem udalosti v Azerbajdžane. Zaujímavé je, že dnes som si v Herald Tribune prečítal, že bola demonstrácia e, mladých e, bez povolenia, ale ja myslím, že o niektorých témach treba naozaj hovoriť s azerbajdžanskými úradmi

ešte ďalej zhoršila. Tieto porušovania ľudských práv, tieto hrozby, zastrašovanie demonstrátorov, novinárov sa dejú aj teraz v súčasnosti, tesne pred e, Eurovíziou. Keď e, sa e, negociovalo asociačná dohoda s Azerbajdžanom, Európska únia zdôrazňovala otázky práve slobody prejavu, slobody média, tak ďalej. Táto dohoda musia mať, musí mať dobré mechanizmy e, vrátanie sankcií, aby zabezpečila svoje ciele. Ďalej komisár Potečník. Ďakujem pekne. Vážení e, poslanci, e, e naše vzťahy s Azerbajdžanom ešte zďaleka e, nenaplnili svoj e, celý potenciál. Ak e, sa má naplniť tento potenciál, Azerbajdžan musí ešte vykonať veľa snah, aby e, sa vylepšila situácia v oblasti e, trvalo udržateľnej demokracie, vrátanie volebných procesov, vrátanie ochrany ľudských práv, vrátane zákonných práv a slobod a nezávislosti justičného systému. Toto je jasne odzrkadlené aj v správe o pokroku, ktorá vyšla v maji v rámci európskej politiky susedstva tá, tie zásahy e, proti umierneným protestujúcim v Maci a najmä e, počas e, tej demonstrácie v Baku v apríli, tie predstavujú naozaj veľký krok späť v oblasti ľudských práv a ukazuje sa, že Azerbajďan nezobral vážne svoje záväzky voči EÚ a vo, voči aj Rady Európy a OBS. My zároveň vítame nedávne prepustenie Elmra Meciliho e, v nedávnych dňoch a dúfame, že pri e, príležitosti Dňa republiky v maji budú prepustené ďalšie osoby. Častokrát tu máme správy o nedržiavaní e, vlastnických práv, boli tu všelijaké vynútené vysťahovania napriek tomu, že rozsudky súdov boli v minulosti iné a napriek tomu, že včasná notifikácia tohto vysťahovania nebola daná. Vo februári bol alebo rozhodnutie mm, rady e, ministrov. Uvidíme, či sa aj uplatní v praxi a vylepší situáciu. Viacerí ste spomenuli e, Eurovíziu. E, táto naozaj predstavuje isté, istú príležitosť pre orgány, ale podľa všetkého, že to vyzerá, že tu príležitosť nevyužia, nevyužijú a nevyužili Ehm, je tu kampaň Sing for Democracy a v máji ehm, vláda reagovala na ehm, návrhy tejto kampane, eh, že sú neodôvodnené, možno, že v niektorých individuálnych eh, prípadoch, ako napríklad Išmajlova, sú tam možno nejaké odôvodnené eh, záležitosti 16. maja počas protestných aktivít zo strany opozície takisto desiatky aktivistov boli zadržané a potom prepustené, ale vo vzdialenosti 6 km od hlavného mesta. E, mediálne prostredie je obmedzené, je tam samocenzúra, autocenzúra, e, je tam zasahovanie do aktivít e, novinárov. Napríklad v meste Cuba nedávno boli dvaja novinári zadržaní a takisto mnohí ďalší boli zadržaní z dôvodov e, e, špehovania v prospech Iránu a bohužiaľ tých príkladov je ešte oveľa viac. Ako sme už povedali, návrh, pardon, e, návšteva komisára Fileho v Baku v apríli, keďže bolo stretnutie Euronest, tam dala príležitosť zdôrazniť naše obavy v oblasti ľudských práv. My zdôrazňujeme, že Azerbajdžan musí e, plne rešpektovať svoje záväzky v rámci Rady Európy a v rámci e, východného e, partnerstva. Ako viete, EU a Azerbajdžan majú veľmi bohatú bilaterálnu agendu a hlavný princíp, z ktorého vychádzame pri budovaní vzťahov s inými krajinami, je rešpektovanie ľudských práv, demokracie a právneho štátu. Pokiaľ sa ľudské práva nedodržiavajú. Pokiaľ tento princíp nie je naplňaný tak, naša spolupráca vlastne prichádza o svoj zmysel. A my plne transparentne vyhodnocujeme situáciu v jednotlivých krajinách. Ako sme už povedali, správa o pokroku v rámci ENP, ktorá bola v maji vydaná, veľmi jasne odzrkadľuje túto, toto vyhodnotenie. E, plná implementácia európskej e, Európskeho e, akčného plánu v oblasti európskej politiky súdestva sa očakáva. Samozrejme, všetci politickí väzni musia byť prepustení a e, sloboda zhromažďovania a prejavu by mali byť e, zabezpečené a zaručené. My e, chceme e, poprosiť e, o to, aby e, takisto bola v Azerbajdžane plne dodržiavaná mm, otázka odporúčania Rady Európy, pokiaľ ide o politických väzňov. Ďakujem pekne. Na záver máme, keďže máme tu 6 žiadostí, hlasovať sa bude e, po tom, čo všetky rozpravy prebehnú. Teda pardon, nie žiadosti o každý, ale o uznesenia.